Jedno oznámenie, rád by som snemovňu informoval, že neprišlo žiadne, žiadna žiadosť, eh, pokiaľ ide o hlasovanie, ktoré bolo v 2. mája eh, v stredu, preto